opačné rozhodnutie. Za predpokladu, že je pritomná väčšina poslancov, ktorí tvoria Európsky parlament v súlade s, čl- s článkom 178 odsek 3 rokovacieho poriadku, ehm, za predpokladu dosiahnutia nevyhnutných dvoch tretín hlasov, tak táto dvojtretinová väčšina je vypočítaná tak, že sa počítajú buď hlasy za alebo proti návrhu. Poprosím vás teraz, aby ste zobrali na vedomie, že výsledok bude zobrazený na obrazovkách a hlasy, ktoré budú brané do úvahy, budú teda len tie hlasy, ktoré budú um, podané formou za alebo proti. V súlade s článkou uh, 180b rokovacieho poriadku parlamentu politické skupiny, ktoré Ehm, sú zastúpené, žiadali, aby hlasovanie prebehlo tajným spôsobom. Takže prejdeme teraz k hlasovaniu. Pán Grudko, nech sa páči. Ehm, <clears throat> Vážený pán predseda parlamentu, na základe článku 184.8 vystupujem, aby som vystúpil ešte k tomuto hlasovaniu, ktoré má poprieť eh, právo tých poslancov, ktorí sa rozhodli zdržať hlasovania v oznámeniu eh, poslancom. Včera večer vaša služba eh, odkomunikovala správu, že zdržanie sa nebude rátané. Silne tam. článok 21 nie je analogické s voľbou podpredsedu. Ehm, poslanci, ktorí si želajú sa zdržať hlasovania, tak takýto hlas je rovnako validný ako, hlas, ako ktorékoľvek iné hlasovanie. Je to etablovaná prax tohoto parlamentu, že výnimky alebo teda zdržanie sa hlasovania je zobrané do úvahy. Takže pán predseda, e, z dôvodu rešpektu voči parlamentnej demokracii vás žiadam, aby ste zobrali do úvahy aj zdržania sa hlasovaní pri rozhodnutí o tom, či pri počítaní dvoch tretín hlasov a adekvátnej väčšine, ktorá je nevyhnutná. Pán Čarnecký nedostal možnosť obrániť obhajca alebo obhajca v pléne, čo je naozaj um, polutovania hodné a pomerne zaražajúce. A teraz vidíme, že sa nebudú brať do úvahy aj zdržanie hlasovania, čo je minimálne teda podozrivé, ak to poviem takto. Čo sa týka výkladu článku a rokovacieho poriadku, tak eh, je to poprvýkrát čo budeme hlasovať na základe článku 21. Takže v tomto smere treba brať do úvahy e, všeobecný výklad hlasovania, ktoré je plne analogické s takýmto hlasovaním či už ide o voľby podpredsedov, respektíve voľby predsedu. V takýchto prípadoch sa zdržania hlasovania nerátajú, tak rovnako keď ide o analogické hlasovanie, akýkoľvek iný, iné hlasovanie, ktoré súvisí s podobnou kandidatúrou, tak sa do podľa článku 178 nepočítajú hlasy zdržané, len hlasy, ktoré boli vyjadrené za alebo proti takže je nevyhnutné dosiahnuť explicitnú a jednoznačnú väčšinu. Takže e, nič, nena, nič nehovorí proti takéto, takémuto výkladu, ktorý tu máme, tak aby sme e, boli nútení meniť výklad tohoto článku a všetkých ostatných pravidel, ktoré vždy riadili voľbu vedenia parlamentu. Takže ide v podstate o štandardnú voľbu a ide o bežný výklad, ktorý vlastne platí pre analogické hlasovanie. Takže opätovne potvrdzujem, že sa hlasujú, ráte hlasy len za alebo proti. Prosím, pán Korbet, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja som bol spravodajcom, ktorý, ktorý zaviedol toto konkrétne pravidlo do rokovacieho poriadku parlamentu mnoho rokov dozadu. Nikdy nebolo um, využité a môžem ba potvrdiť, že váš výklad je presne taký, aký sme zamýšľali, keď sme toto pravidlo do rokovacieho poriadku zaviedli. Dobre, poďme teraz už eh, k hlasovaniu. Budeme hlasovať v tajnom hlasovaní. Opäť iba opakujem, že potrebujeme väčšinu dvoch tretín eh, podaných hlasov a opätovne zdôrazňujem, eh, rátajú sa hlasy buď za alebo proti, otváram hlasovanie. Avete votato Podali, eh, hlasovali ste už všetci? V tom prípade ukončujem hlasovanie. La proposta è approvata. Návrh je schválený. Pôjdeme teraz na správu Hübner a Silva Pereira o e, zložení Európskeho parlamentu. E, ideme e, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu číslo 17, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Pôvodný text, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Pokračujeme ďalej. Pozmeňujúci návrh 4, článok 3, odsek 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. pozmeňujúce návrh 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pôvodný text v pozmenenom texte, v pozmenenom znení otvára menovité hlasovanie. Schválené odsek 4, článok, teda paragraf 1, pozmeňujúci návrh 5 CPD, otvára menovité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Pokračujeme ďalej. Článok 4, odsek 2, pôvodný text. Otváram menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Text je schválený. Úvodné ustanovenie 3 otvára menovité hlasovanie. Ukončím hlasovanie. Návrh je schválený. Poďme ďalej na návrh na rozhodnutie, kto je za. Prosím, dvíhajte ruky. Nie je to menovité hlasovanie. Takže ešte raz sa hlasujeme rukami, kto je za návrh rozhodnutia. Kto je proti? Kto sa zdržal? Návrh je schválený. Môžeme si to overiť. Otváram elektronické hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Text je schválený. Poďme teraz ďalej. Návrh uznesenia. Odsek 1. Pôvodný. Páni poslankyňa Preso, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. E, vy ste vytvorili veľký zmetok, pán predseda, lebo ste nevysvetlili, čo presne sa má hlasovať. Ľudia jednoducho nevedeli, za čo hlasujú. Je to jednoducho tak. Vy musíte povedať, že za čo sa hlasuje alebo za čo nie. Vy jednoducho nevysvetľujete poriadne, o čom práve hlasujeme, pán predseda. Presso, quando veramente se mi sta... Pani poslankyňa Breso, ak by ste ma počúvali, ja vám odpoviem. Prosím. Vy, pán... Mikrofón bol vypnutý. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vy ste nevysvetlili a nepovedali, že článok 4 odsek 2 a článok 4 odsek 3 sú pozmeňujúce návrhy, ktoré odpadávajú. To ste nepovedali, takže my sme mali predstavu, že hlasujeme o predchádzajúcom bode a nehlasujeme o článku 5. Jednoducho ste nepovedali, že odpadáva pozmeňujúci návrh. Nepovedali ste to, pán predseda, takže to že ako vedieť. V hlasovacom zozname je indikované, hovorí pán predseda, že v prípade schválenia pozmeňujúceho návrhu E, tak odpadávajú tie ďalšie dve hlasovania. Je to napísané v vašom hlasovacom zozname. Takže ešte raz. Ja som veľmi rozačne hovoril, hovoril som o hlasovaní návrhu rozhodnutia. Prosím, sledujte e, hlasovanie, pani poslankyňa Breso. Hovorím taliansky, je to vaša rodná reč. Tak ja už nechápem, ako mi lepšie môžete rozumieť. Ostatní mi rozumejú a vy nie? onorevole thank you, Mr. Pán predseda, vy ste pustili mačku medzi holuby. E, možno bude oveľa jednoduchšie, keby sme sa k tomu vrátili. Ešte raz hlasujeme o celom návrhu rozhodnutia, nech je to jednoznačné. Už to bolo overené, prejdeme ďalej, ideme k návrhu uznesenia. Pán poslanec Gualtieri, nech sa páči. Vážený pán predseda. Článok 5 ktorý bol predložený na hlasovanie bezprostredne po tom, ako odpadli e, pozmenujúce návrhy článku 4.1, tak ten bol schválený, ale mnohí z nás hlasovali proti nášmu hlasovaciemu zoznamu, lebo nevedeli sme, že hlasujeme o článku 5. Takže v, na obrazovke navyše bolo zobrazené niečo úplne iné. Takže vás len skrátka prosíme, Jednoducho vás žiadame, aby sa zopakovalo toto hlasovanie. Prosím vás, prosím vás, jednoducho zopakujme hlasovanie k článku 5 a potom budeme pokračovať ďalej od článku 5 ďalej. To zmietlo mňa aj mnohých ďalších kolegov, ktorí jednoducho hlasovali. My sme predpokladali sme riadok vyššie v hlasovacom zozname. Non ho capito questo sbattere i tavoli che cosa significa. Uh, vy si neuvedomujete, že o čo ide, hovorí pán predseda. Ja som veľmi jednoznačne povedal, keď som vymenovával jednotlivé pozmeňujúce návrhy. Vždy som povedal, za ktorý pozmeňujúci návrh hlasujeme. Prosím vás, poslanci, poslankyne. the board and the board said four. Uh, tabula hovorila 4. Na tabuli bol pozmenutý návrh 4. Ah, c'è stato un errore? Ah, vabbè, okay. Va bene, allora. Un attimo. Moment, moment, moment, hovorí pán predseda. Pochopil som, dobre, pochopil som. Takže um, pochopil som ja nevidím, čo je na obrazovke za mnou, takže pravdepodobne došlo k chybe na obrazovkách v prípade zámeny článkov 4 a článkov 5. Dobre, takže budeme hlasovať od, od článku 5. Budeme hlasovať o článku 5, pôvodný text návrhu rozhodnutia. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. E, pôjdeme ďalej, ideme e, k pozmeňujúcim návrhom úvodnom ustanovení 3, 16.26 a 26 D, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Dobre, odpadáva pozmeňujúci návrh 38. Prechádzame k návrhu o rozhodnutí, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Návrh je schválený. Môžeme prejsť teraz k návrhu uznesenia. Dobre, overíme si hlasovanie o rozhodnutí. Yeah. Ukončím hlasovanie. Text je schválený. Môžeme sprieť z návrhu uznesenia. Odsek 1, pôvodný text v dvoch častiach. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválená druhá časť za. Proti? Zdržal sa. Návrh je schválený. Pôvodný text, odsek 3. Kto je za prvú časť? Za druhú časť? Kto sa zdržal? Schválené Ideme na odsek 5, rozdelený e, text do dvoch častí. Prvá časť to je za, proti, zdržal sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržal sa, schválené. E, článok e, pozmeňujúci návrh 15 v dvoch častiach. Teda odpadáva 15, prejdeme ďalej na pozmeňujúci návrh 41, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Poďme na pozmeňujúci návrh 1. Jednoduché hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 35 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pôvodný ešte raz to overíme. Pozmeňujúce návrh 22. otvárame elektronické hlasovanie. Zdá sa, že máme technické problémy a tie nie sú spôsobené mňou. Hovorí pán predseda. Text je schválený. Teraz odpadáva. Ďalší text, poďme na pozmeňujúci návrh 2, kto je v článku 8, teda 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Prejdeme ďalej na pozmeňujúci návrh 23 36, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Odpadáva pôvodný text. Prechádzame ďalej na pozmeňujúci návrh 7 o článku 9. Kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 2442 odseku 13 otváram menovité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Poďme ďalej, ideme na článok 14, pozmeňujúci návrh 25, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pokračujeme ďalej. Odsek 5, článok 15, pozme sa 6, kto je za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to elektronicky. To je pozmeňujúci návrh 6. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pokračujeme ďalej. Úvodné ustavenie C. dvoch častiach. Prvá časť to je za. Proti. Zdržali sa schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa schválené. Teraz e, po C. Pozmiete návrh 8. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Úvodné ustanovenie F. Pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválená druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Ideme po úvodnom ustanovení F. Pozmienujúci návrh 9, kto je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 10. Pardon. 10 11 odpadávajú, ideme na úvodné ustanovenie G, 19D, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Pozmenujúci návrh 30 odpadá. Ideme na 31 v úvodnom ustanovení H. Otváram menovité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Ideme na pozmeňujúci návrh 32. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pojedeme na pôvodný text. Otváram menovité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Po úvodnom ustanovení H12 menovité hlasovanie otvárame. Hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Úvodné ustanovenie I20D otvára menovité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Po úvodnom ustanovení E pozmeňujúci návrh 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Úvodné ustanovenie je 21D a 34. Menovité hlasovanie. Otváram. Ukončujem. Návrh je schválený. Poďme teraz ďalej na úvodné ustanovenie K, pozmeňujúci návrh 14D. Otváram menovité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Budeme hlasovať o uznesení v pozmenenom znení. Otváram menovité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Text je schválený. Gratulujem spravodajcom. Prejdeme teraz na správu González Pons o revízii rámcovej dohody o vzťahu medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou paragraf tá odsek 1, pozmeňujúci návrh 2, kto je za, proti. Zdržali sa zamietnuté. Po odseku 1, pozmeňujúci návrh 18, otváram menovité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Odsek 2, pôvodný text, kto je za, kto je proti Zdržali sa. Návrh je schválený. Odsek 3, pozmeňujúci návrh 3, menovité hlasovanie. Otváram. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Odsek 4, eh, pozmeňujúci návrh 4D, otváram menovité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pozmenujúci návrh 5 e, v článku 5. Otváram novité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Ideme hlasovať o pôvodnom texte. Kto je za? To sa zdržalo Schválené 6. E, e, pozmeňujúci záver 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ideme hlasovať o pôvodnom texte. Otvárame novité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Poďme ďalej na pozmeňujúci návrh 7 v odseku 7. Otvárame novité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Ideme k 8, pozmeňujúci návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Hlasujeme o pôvodnom texte. Kto je za? Proti? Zdržali sa? schválené. Ideme na odsek 9, pozmeňujúce návrh 9, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ideme hlasovať o pôvodnom texte, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 11 a pozmeňujúce návrh 11, menovité hlasovanie, otváram menovité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie a návrh je zamietnutý. Ideme hlasovať o pôvodnom texte v dvoch častiach. Otváram prvú časť, menovite, prvej, menovite hlasovanie prvej časti. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Otváram menovité hlasovanie k druhej časti. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Poďme po článku 11, pozmeňujúci návrh 12. Otváram menovité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Ideme na odsek 12, pozmeňujúci návrh 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? schválené. Pôjdeme na pozmeňujúci návrh 10 eh, v odseku 15. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Poďme na ďalej na pozmeňujúci návrh 1, eh, pardon, je to pozmeňujúci návrh 13. Eh, k odseku 15 otvára menovité hlasovanie. Ukončím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Poďme na úvodné ustanovenie E. Pozmiňujúci návrh 1. Otváram menovité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Budeme hlasovať o pôvodnom texte. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Úvodné ustanovenie F. Pôvodný text. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Úvodné ustanovenie H, pozmeňujúci návrh 15, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Poďme ďalej na úvodné ustanovenie I, pozmeňujúci návrh 17, otváram menovité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Úvodné ustanovenie je pôvodný text. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Uveríme si to elektronicky. Ukončujem hlasovanie. A Návrh je schválený. Budeme hlasovať o uznesení v jeho pozmenenom znení. Otváram menovité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený a gratulujem pánovi poslancovi Gonzalasovi Poncovi. kolegyne a kolegovia, budeme teda hlasovať o správe Ignácia Kora. Je to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz e, správa o ochrane a nediskriminácii menšín v členských štátoch EÚ. Jedno hlasovanie. Kto je za? Proti? Prijaté. Teraz máme hlasovanie o pridaní Sri Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do zoznamu vysoko, vysokorizikových tretich krajín. Pani komisárka Jourová, chcete sa ujať slova? Nech sa páči, máte slovo. Pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci, všetci zdieľame zodpovednosť v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Tento parlament mimoriadne intenzívne bojoval e, s každou aktualizáciou smernice o mm, boji proti praniu špinavých eh, peňazí. Delegovaný právny akt, o ktorom teraz budete hlasovať, sa týka Tuniska, ktorý je uznávaným eh, blízkym partnerom privilegovaným partnerom Európskej únie. Chcem vyzvihnúť, že tento delegovaný právny akt nepodkope žiadne politické alebo finančné záväzky EÚ voči eh, Tunisku. Uznávame pokrok, ktorý Tunisko za posledné týždne dosiahlo a komisia bude Tunisko intenzívne podporovať v realizácii akčného plánu, ktorý bol dohodnutý medzi e, Tuniskom a e, Finančnou Task Force v decembri. Sme v úzkom kontakte s našimi tuniskými priateľmi v tejto e, súvislosti. Komisia je pripravená poskytnúť podporu, aby Tunisko prekonalo ostávajúce nedostatky čo najrýchlejšie. Keď uvidíme, že sa práca zrealizuje, iniciujeme proces stiahnutia Tuniska zo zoznamu a následne e, teda po tom, čo to realizuje Finančná task force, urobí to aj EÚ. Som presvedčená, že na konci tohto procesu Tunisko bude ako orientačnou hodnotou pre ostatné krajiny na posilnenie ich úsilia a angažovanosti. A napokon chcem potvrdiť, že komisia intenzívne pracuje na systematickom riešení, aby EÚ mala svoju vlastnú autonómnu analýzu a zoznam vysokorizikových tretich krajín s cieľom lepšie chrániť EÚ a jej občanov. Ďakujem pekne. Dankeschön. Ďakujem pekne, pani komisárka. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Pripomínam. Berže. Pani Berže. Ešte k rokovaciemu poriadku. Poveste prosím aj podľa ktorého článku. Pani predsedajúca, som autorka námietky a pani komisárka sa práve vyjadrila. Ja som chcela kolegom povedať, že pani komisárka nedoplnila nič voči tomu, čo sme povedali my na spoločnom zasadnutí LIBE a EKON a v pléne. E, v pondelok večer sme sa k tomu vyjadrili a chcem doplniť, že prerušená je rečnička, predsednička. Nemôžeme opakovať rozpravu, ktorá už sa konala, nezrozumiteľné. E, budeme teraz hlasovať, hovorí predsedajúca. E, pripomínam, že väčšina poslancov Európskeho parlamentu je potrebná, aby to bolo schválené. Hlasujeme, kto je za, kto je proti. Myslím, že to nebolo prijaté. Áno, áno, áno, áno. Nechám to samozrejme preveriť. Nech sa páči, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. ...357 hlasov. Preto to nie je prijaté, pretože 376 eh, hlasov bolo potrebných. Takže pristúpime k správe o nulovej tolerancii voči mrzačeniu ženských pohľadných orgánov. Poprosím trošku e, kľud. Podsek 4, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, mm, kto je proti, prijaté. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 13, pozmeňovací návrh 3, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. Abgelehnt. Zamietnuté. Hlasujeme o pôvodnom texte, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňovací návrh 4. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 2, kto je za, kto je proti? Zdržali sa?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 zdržali sa, prijaté. Týmto končíme hlasovanie. Kolegovia, prosím vás, aby ste odišli rýchlejšie a tichšie. Pani Guillaume, prosím, aby ste čo najefektívnejšie odišli.